je znova otázka na ústne odpovedanie adresovaná komisii na tému kontroly vývozu položiek s dvojakým použitím. Autorom je kolega Lange a tomu dávam ako prvému slovo. Ja, dankeschön, ja. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani komisárka, ja som nielen autorom, ako osoba, ale som aj predsedom výboru a výbor teda pripravil túto otázku. A myslím si, že je to len na mieste, lebo keď sa obzrieme okolo seba, tak vidíme, že pokiaľ ide o vývozy nášho vojenského priemyslu, takže je to deravé ako švačiarský sír, hlavne pokiaľ ide o takéto položky s dvojakým použitím. V prípade e, určitých e, transportérov e, je možné určiť, či ide o využitie na vystavovanie rakiet alebo len na prevoz, ale ako náhle ide o software alebo nejaké nové technológie, tak tam je to zložitejšie stanoviť ten účel. Aktivistka v Londýne dostala e-mail, čo ma veľmi prekvapilo. Týkalo sa to stavu v Bahrajne a v tomto maili bol trojský kôň, e, ktorý e, do budúcna jej smartfón e, teda umožní odpočúvať všetky texty, ktoré bude mať v tomto smartfóne, si budú môcť stačiť prečítať. A takéto využívanie softvéru e, na mm, sledovanie. Takéto využívanie technológií nájdeme všade. E, špionovanie e, rôznych, špehovanie, pardon, rôznych aktivistov, ľudí, ktorí bojujú za základné slobody, za ľudské práva. Ja si myslím, že naozaj na čase, aby sme sa na toto pozreli poriadne, tak povediať cez lupu alebo nedelnú aktivistov v iných krajinách, niekde, kde vládne nejaký teroristický režim, alebo režim, ktorý nie je úplne naklonený ľudským právam. Deje sa to aj v Európe, že takéto softvery sa využívajú na špehovanie, na kontrolu zo strany tretich štátov. Nede iba o Bahrajn, kde sa dodal európsky software. V Iráne bola situácia podobná. Také kontrolné siete tam vznikli vďaka európskym technológiám. V Syrii DETO alebo libijské tajné služby od firmy nákupil tovar od firmy, ktorá často hovorí najlepšie a najlepšie kontrolovať, to je jej heslo. Táto firma povedala, že má asi 50-percentný podiel trhu na Blízkom východe. No a keď sa pozrieme ešte ďalej, Etiópa, Etiópia, Uganda, Nigeria, Katar, toto všetko sú veci, ktoré nespadajú do konceptu na hodnoty orientovanej Európy. A preto je to veľmi dôležitý krok, že to Wasner Agreement v roku 2013 trojské konia, kontrolné softwarové systémy pre siete, že to už sú toho súčasťou, ale ešte sa to úplne neprejavilo na všetkých miestach európskej politiky. A ja by som chcel taký systém EU, ktorý bude zárukou, ktorý bude garantovať, že software a informačné a komunikačné technológie, že nebudú mať možnosť byť zneužívané, až sa im dostanú do rúk tých, ktorí by mohli zneužívať eh, takéto prostriedky eh, na kontrolu svojich občanov mm, zvateľným spôsobom. Máme tu aj strategicko-bezpečnostné implikácie pre nás samých, pretože tento software sa v digitálnych súvislostiach môže využiť samozrejme aj v Európe. Takže, pani komisárka, sú tri také otázky, ako to vyzerá s jednotnosťou a s presaditeľnosťou legislatívy v oblasti dual use. Vieme, že položky s dvojakým použitím e, sa za každým schvalujú pokiaľ ide o ozbrojené konflikty, tak nemáme absolútne žiadne škrupule, posielame ich aj do takýchto regiónov. A potom druhá otázka, kontroly. Nemôžu byť kontroly iba ex post, bez kontrol ex ante, pretože sme sa dopadu mm, rozhodli, aké tovary do ktorých krajín môžu ísť a do ktorých nie. A potom ešte požadujeme postupy, ktoré budú čo najnebyrokratickejšie, tak aby sme zároveň zohľadňovali aj naše hospodárske záujmy. Takže tri otázky, dosť komplexné a teraz už sa teším na vašu odpoveď. Ďakujem. Eh, Ďakujeme, pán Lange. A teraz komisárka Malmström za komisiu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem za túto veľmi dôležitú a zložitú otázku, ako dobre viete. My častokrát využívame tieto položky s dvojitým využitím a snažíme sa používať na to tie kontroly. Exportné kontroly sú veľmi dôležité, pokiaľ naši exportéri majú byť schopní, pričom je to obchod v obrate približne 14 e, miliard eur. Takisto je to veľmi dôležitá vec aj pre našu bezpečnosť. A za posledný sa sme tento systém kontrol posilnili, má tam naozaj robustné ustanovenia a je to, dosť model aj pre tretie krajiny. Ale samozrejme, e, svet sa mení, takže netreba zaspať na Vavrinoch a vždy e, prispôsobovať našu politiku k tomu, čo spomínal napríklad aj pán Lange alebo iný. Čiže musíme mať e, kontrolnú kapacitu a e, to platí aj na ďalšie zračie, aj na to obdobie potom. Súhlasím s tými e, pripomienkami, ktoré tu zazneli, pokiaľ ide o exportovanie tých e, technológií na e, dohľad, e, na sledovanie ľudí. Môže sa to naozaj zneužívať e, na nedodržovanie ľudských práv. My sme pripravovali, aj pripravili delegovaný akt na to, aby sme transponovali do našej legislatívy práve medzinárodné dohody, pokiaľ ide o nástroje na monitorovanie na internet a sledovanie. A pokiaľ ide o export týchto sledovacích technológií, to veľmi dôležitý, e, dôležitá časť našej revízie, ktorú, pokiaľ ide o exportné kontroly, vykonávame. My sme e, v tej oblasti plne už zohľadnili práve ľudské práva ako nový aspekt exportných kontrol. Napríklad navrhujeme tam, aby ľudské práva boli aj faktorom, na základe ktorého môže byť export zamietnutý. Chceme konať rýchlo, ale samozrejme veľmi dôležité je, aby naša e, reakcia bola primeraná. Musíme presne identifikovať, ktoré prvky sú e, rizikom pre ľudské práva, pre našu bezpečnosť a teda, aby tie kontroly boli efektívne a zacielené, pričom si uvedomujeme, že niektoré z týchto nástrojov majú aj e, naozaj legitímne využitie a pokiaľ by sme sa siali príliš široko, tak bude to našu konkurencieschopnosť e, vlastne poškodzovať. E, a preto sme pripravili dopadovú štúdiu viacerých možností, a, ako postupovať v tejto oblasti. Treba sa tejto treba zohľadnúť, akým spôsobom rozvíjať synergie medzi jednotlivými exportnými kontrolami, pretože máme tých nástrojov viacero. Napríklad môžeme zvažovať obmedzovanie týchto sledovacích technológií tým, že budeme obmedzovať e, vývoz v prípade špecifických krajín. Máme na to v zmluve konkrétny článok. Ako dobre viete, v oznámení takisto máme e, aj taký model, ktorý vychádza z rizika, kde sa zohľadňujú aj potreby EÚ do budúcna. Tam sa hovorí o takých postupoch, ktoré by e, kontrolu čo možno najviac vylepšilo bez toho, aby sa e, podmienky nastavovali nejakým spôsobom nerovnako. A napríklad by sme mohli e, podporiť e, otvorené licencovanie, kontrola transakcií v spoločnostiach bez toho, aby sme exporty nejakým spôsobom oddelovali najskôr. To by znižilo náklady súvisiace s kontrolami, pričom by sme naďalej mali vysokú mieru bezpečnosti potom chcem povedať, že podľa mňa ako parlament, pokiaľ ide o to, že veľmi špecifická technická povaha týchto produktov si vyžaduje aj z našej strany obligáciu expertov. A to presne robíme. Sú to experti celej EÚ, aby vykonávali, ktorí majú vykonávať pravidelnú technickú e, prešetrovanie e, tých e, postupov, aby boli aktuálne. Rokujeme o tom aj našimi aktérmi, s mimovládkami, aj s zástupcami e, výrobcov, aby teda nám aj oni mohli hovoriť zase ich pohľad na vec. Samozrejme, je to pre nás veľmi dôležitý nástroj e, v boji za bezpečnosť a proti rozširovaniu e, zbraní. Takže musíme spolupracovať dobre aj s súkromným sektorom. Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz rečníci z jednotlivých politických skupín. Najprv kolega Adam Seinfeld, EPP, nech sa páči, dve minúty. E, ďakujem Panie przewodniczący. Ďakujem pekne. Kontrola medzinárodného obchodovania s produktami, ktoré môžu mať dvojité využitie. To je v súčasnosti téma veľmi zložitá. Veľmi ľahké je napriek rôznym kontrolám e, obchodovať, ale e, tá kontrola je zároveň veľmi univerzálna. Eh, a závisí to od konečného používateľa, akým spôsobom vlastne ten konkrétny produkt využije. Ďalšia potom téma je postup eh, nenarastajúci eh, trend účasti aj malých stredných podnikov v rámci medzinárodného obchodu. To je dobrý trend, pretože takéto malé firmy sú základom ekonomického systému, takže netreba ich nejako príliš byrokraciu zaťažovať. To by bolo kontraproduktívne. Dámy a páni, rešpektovanie slobody a budovanie medzinárodnej bezpečnosti. To si vyžaduje veľmi špecifické postupy, ak chceme vybudovať moderný systém kontrol vývozu položiek, ktoré majú dvojité využitie, aby takéto položky, takéto produkty sa nevyužívali v nejakej nezakonnej represii občanov v niektorých krajinách alebo proti iným krajinám či národom. Takisto treba pamätať na aj trendy v výskume a vo vývoji. Ale táto úloha je proste dôležitá, pokiaľ ju vykonávame, netreba e, zasahovať nejakým spôsobom negatívne proti konkurenceschopnosti európskych podnikov. Nemali by sme stiažovať situáciu našim malým stredným stredným, malým a stredným podnikom a teda pokiaľ ide najmä o ich prístup na e, trhy. Ďakujem pekne ďalej za SAD kolega Leichtfried. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani komisárka, no, niekedy je politika ťažká a keď e, sa pozrieme na učiteľné oblasti, tak e, je to ešte komplikovanejšie. Ja si spomínam, ako som ja, jeden z prvých som bol, ako som začal zaoberať e, otázkami produktov dvojakého využitia. No a niektorí ani vôbec nevedeli a možno stále nevedia, o čo ide. E, mediálna verejnosť sa tým nezaoberala, nebolo to až také zaujímavé, no ale vznikla tu možnosť e, pre určité skupiny, ktoré chceli z toho vytrieskať peniaze, robiť tak relatívne nenápadne. Takže to situáciu komplikuje. Ale spomínam si aj na to, ako som si povedal, no dobre, takéto položky to je predsa rovnako e, rizikové, rovnako nebezpečné ako zbranie. Čiže musíme postupovať rovnakým spôsobom ako v prípade zbraní. No, keď sa obzriem späť a keď si tom, čo ste práve vypovedali, pani komisárka, tak mám celkom dobrý pocit, teda, že už je tu e, to povedomie, že otázku treba riešiť, lebo je problematická. Uh, Problémy spočívajú vo viacerých oblastiach. Poprvé, nie je tu e, hospodárska súťaž rovnaká e, v Európskej únii. Teraz prejdem do angličtiny, lebo vidím tu pána Dartmuta oproti mne s tou vlajočkou. Čiže my tu máme krajiny, ktoré sú prísnejšie v prípade vývozu a niektoré potom sú také menej prísne, napríklad Spojené kráľovstvo. Um, tam je to relatívne prísne, v iných krajinách to nie je až také prísne. Takže oni sú znevýhodnení v hospodárskej súťaži. Nechcete európske pravidla, neviem, možno pán Dartmouth by sa k tomu mohol vyjadriť. Takže toto je situácia, ktorá je zložitá. Je potrebné ju zmeniť, potrebné naozaj jednotné európske pravidlá. No a ten druhý problém, ten spočíva v tom, že musíme byť pozorní aj pokiaľ ide o to, čo spada pod tie pravidlá. Doteraz to bolo tak, že bol zoznám a čo nebolo na zoznáme, tak to sa mohlo vyvážať e, podľa ľubovola. Ale je to správny prístup? Neviem. Možno potrebujeme um, nejaký catch-all prístup do budúcna. A ešte ďalšia vec, a vy ste o tom hovorili, kontroly ex ante, ex post. Áno, ex ante stojí viac, to je jasné. Ale ex post možno stojí ľudské životy, musíme to zvážiť a možno ľudský život musí mať väčšiu hodnotu ako náklady pre podniky. A ďalšia vec, otázka softverov, naozaj obrovská. Pomaly sa nám darí európskym legislatívcom software zahrnúť do tohto dual use zoznamu. súvisto s dodržiavaním ľudských práv, s ich porušovaním. Je to extrémne dôležité. Ja si myslím, že Leopard Pancieri uh, pancerové vozidlá, ktoré boli exportované na Blízky východ, tak tie nestali až eh, toľko ľudských životov, ale eh, softwarové exporty z EÚ možno ľudské životy stali. To je potrebné si uvedomiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Lightfried. A teraz dostáva slovo Earl of Dartmouth. Respektíve takto vy máte aj rečnícky čas je tejto rozprave, takže eh, to, čo ste chceli robiť z Blue Card, tak to potom povedzte, keď budete mať váš rečnícky čas dobre, lebo naozaj čas tlačí. A teraz kolegyňa Fotiga za ECR, nech sa páči. Rečník ma tu špecificky spomenul a veľmi priateľsky, čiže je to e, podľa mňa úplne bežné, aby som na to mohol za 30 sekúnd e, e, zareagovať. No, tiež je bežné, že o tom rozhoduje e, predsedajúci. Máte e, modrú e, kartu a treba vlastne reagovať na toho, kto zareagoval na vás ako e, najprv. Čiže vystupí vaša kolegyňa zo skupiny. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne krajiny ako Spojené štáty, e, Kanada alebo Maroko. Už e, zavedli sankcie voči Rusku a aj tam aj vesmírne technológie do tých sankcií. My sme sa rozhodli inak. Naše sankcie nezahrňajú Európsky vesmírny program. Tým pádom komerčné satelity v rámci Airbusu Galilea už boli tento, krok, tento, rok, tento rok pardon, trikrát eh, spustené a počte boli aj strely som na Protus a výsledok je sorry za Protus, pardon výsledok bol eh, veľmi negatívny vlastne tie raketové eh, strely sa nastali na správny orbit. Kto za to môže? Sú to legislatívne následky systému dvojitého využitia, alebo nám chýba solidarita a politická vola zo strany členských štátov v situácii ruskej agresie voči Ukrajine. Ďakujem pekne ďalej za liberálov kolega, kolegyňa Schake. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, dnes nám bolo pripomenuté, o čo tu vlastne ide v tejto diskusii, ktorá už dlho prebieha etický hekseri, iba zistili, akým spôsobom naše európske inštitúcie boli e, predmetom útoku malvéru, ktoré nám ukradli údaje. Vyzerá to ako software, ktorý každý deň použi- e, používame, alebo ide to cez um, software našich technologických operátorov. Experti e, porovnali tento útok so Stuxnetom, e, ktorý e, bol použitý proti Iránu, našli to aj napríklad v Rusku alebo inak. Častokrát sa hovorí, že by to mohlo byť Čína alebo Rusko, ktoré e, tieto útoky zorganizujú, ale teraz ten výskum, ktorý bol dnes uverejnený, vedie k tomu, že tieto útoky vlastne vznikli v Európe. Čiže tieto technológie sa zrychľujú, zmenšujú, zlacňujú každý deň, naozaj sa e, veľmi rýchlo rozširujú a preto si tých aktérov, ktorí sa tomuto venujú na celom svete, vlastne tieto technológie používajú na to, aby sa e, ľudské práva pošľapávali. Je to trh s digitálnymi e, zbraniami v hodnote približne miliard E, eur a je to bumerang, ktorý sa nám môže veľmi nepekne vrátiť. Tie nedostatky, tie diery, ktoré máme v tejto legislatíve, to treba napraviť a systémy, ktoré umožňujú ľudí sledovať základ hekovania e, bez e, ich súhlasu, to treba oveľa bližšie kontrolovať. Musíme zaviesť licencovanie, musíme mať nejaké podmienky pre firmy E, pán, e, pani komisárka, som e, zvedavá, či budete navrhovať pozitívny alebo negatívny systém krajín alebo technológií a akým spôsobom sa krizové situácie budú riešiť. Či budete mať taký systém ako catch-all mechanizmu. To by bolo podľa mňa dobrý nápad. Takisto aj vo fáze výskumu a vývoja navrhujem dopadové štúdie, aby už dopredu sme vedeli, čo takéto systémy môžu dokázať a zároveň nechali teda pracovať týchto ľudí. Musíme postupovať k tomu oveľa e, striknejšie ako to, čo rada prijala v piatok. Netreba už dlhšie čakať. Ďakujem pekne ďalej za frakciu GUE pani Anne-Marie Miner. Nech sa páči. Ale myslím, že tu nie je. Takže ďalej skupina zelených e, za zelených kolegyne Skakeler. Ďakujem. Ďakujem. No, to, ako Európa bude postupovať pri vývoze tovarov, ktoré možno vyzerajú neškodne, ale ktoré sa môžu využiť na e, prenasledovanie aktivistov. V tejto oblasti je ešte potrebné veľa urobiť a hlavným cieľom musí byť e, chrániť ľudí, ich ľudské práva, ich bezpečnosť, nielen tu, ale aj v tretich krajinách. A tu nepostačuje tie tovary preskúmať až potom, keď už sú v nesprávnych rukách. Potom je už neskoro. Potrebujeme kontroly ex ante a nie ex post. A keď sa pozrieme na technologický vývoj, ten je rýchly, aj my sa musíme vyvíjať rýchlo. Naša legislatíva nemá zmysel mm, vynímať moderné kontrolné technológie, pretože tieto môžu spôsobiť veľké škody. A preto vyzývam komisiu, aby sa teraz chopila tejto témy. Teraz, v roku 2000 15 potrebujeme konkrétny návrh. A nejde iba o nejakú čisto technickú vec, ide o to, ako budeme chrániť ľudí, a ako budeme chrániť ľudské práva. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. A teraz za e FDD e, pán Dartmouth, nech sa páči. Máte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda K tomu, čo sa tu udialo pred chvíľou, kladiem sa skôr prečo. Je to tak, že politici, ktorí sa nazývajú liberáli, e, v reáli sú absolútne neliberálni. A pán predseda si zrejme berie za vzor pána Perhovsata, predseda svojej skupiny, ktorý bežne, ako sme dnes videli, eh, zneužíva eh, situáciu a nedebatuje tak, ako by sa malo. Takže chcel by som reagovať na to, čo povedal pán Lightfried. Ďakujem za tú otázku. A chcem poukázať na to, že pani poslankyňa nie je členkom mojej skupiny, ako si myslíte, pán predseda. Možno sa na budúce lepšie nabrifujete, keď budete predsedať plénu parlamentu, aj keď to je taká zrejme neveľmi významná rozpráva ako táto. Ehm, no, Spojené kráľovstvo samo posudzuje tieto otázky, teda samo stanovuje, čo by sme mali a nemali vyvážať. Ale ja a ďalší u nás rešpektujeme v plnej miere právo iných krajín uplatňovať svoje vlastné úsudky eh, podľa teda, mm, toho, čo sa môže, nemôže vyvážať. A nemalo by toto podľa nás byť podriadené nevoleným zástupcom v Európskej komisii. A pokiaľ ide o to dvojaké využívanie, to, čo je na zozname, podniky a exportéry v Spojenom kráľovstve potrebujú Európskej komisie súhlas na prvom mieste. A napriek krásnemu úvodu strany komisie, respektíve zo strany uh, spravodajcu. Ehm, táto otázka nie je úplne správne naformulovaná, pretože e, táto téma dáva väčšiu právomoc Európskej komisii v rozhodovaní o tom, čo sa môže a nemôže vyvážať. My sme lídri vo svetovom obchode už storočia ako Spojené kráľovstvo a tento režim dvojakého použitia je pre nás nepriateľný. Ďakujem. Prepáčte, chcem sa ospravedlniť kolegyni Fotiga že som si myslel, že by mohla byť členkou vašej skupiny. A teraz tu nekelem, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani komisárka, vývozy položiek a technológií, ktoré sa môžu využívať svojím spôsobom na kontrolu občianských iniciatív, potlačanie ľudských práv, toto je veľmi veľká výzva. Takéto položky často pomáhajú špehovať aktivistov a zastrašovať alebo kontrolovať e, nezávislú opozíciu. Či naozaj vidíme potrebu toho, aby kontrolné mechanizmy exportu boli efektívnejšie a aktuálnejšie. Na to je potrebná spolupráca s výskumnou obcov a so súkromným sektorom. Takáto spolupráca sa musí venovať aj, ne, sa musí zabrať aj nehmatateľným transferom technológií. Pokiaľ ide o našu politiku, komisia poukazuje na nedostatky a návrhu estetické línie do budúcna ja si myslím, že dnešná rozpráva slúži na to, aby sme podporili urýchlenie legislatívneho návrhu, tak aby sa existujúce nariadenie o dvojakom použití aktualizovalo. Mali by tu byť aj stimuly pre všetky členské štáty, aby sa pripojili k hosenárskej dohode, pretože zneužívanie takýchto položiek dvojakého použitia je veľmi podstatná otázka, ktorá ohrozuje aj dôvryhodnosť EÚ, e, vychádzajúc zo spoločných hodnôt. A pokiaľ takéto položky budú končiť v rukách represívnych režimov, tak toto e, naše morálne základy podkopáva v prospech eh, krátko, eh, do, krátkozrakej eh, logiky rýchlych ziskov napriek varovaniam. Čiže je naozaj potrebné, aby sme lepšie kontrolovali vývoz takýchto položiek, vrátanie technológií, hlavne do, kanty, do krajín, ktoré sú cieľom našich sankcií, ako napríklad Rusko odkiaľ sa potom tieto položky môžu dostať do rúk napríklad separatistov. Čiže moja otázka na komisiu, aké kroky príjmete, aby kyberbezpečnosť eh, bola tiež zohľadnená, pokiaľ ide o vývoz takýchto položiek s dvojakým použitím. Ďakujem pekne, poprosím všetkých, aby dodržiavali eh, svoj rečnícky čas. A teraz sa slovo pani Moska. Nech sa páči, vážený pán predseda, vážená pani komisárka. Dnes je naozaj na mieste zaobrať sa otázkou položiek dvojakého použitia. Keď sa pozrieme na situáciu, na jednej strane ľudské práva, aktivisti, ale na druhej strane organizátorská moc teroristických skupín a rýchlosť technologického vývoja je veľmi ťažké držať krok, e, pokiaľ ide o legislatívu. Takže je naozaj potrebné, aby sme naozaj venovali tejto oblasti náležitú pozornosť. Legislatívny návrh musí prísť čo najrychlejšie z dielne komisie, ale musíme príležitosť využiť aj na to, aby sme zdôraznili určité veci. Niektoré tu už odzneli. Poprvé je potrebné zohľadniť potrebu vyhodnotiť situáciu, e, zabrániť tomu, aby dochádzalo k narušaniu hospodárskej súťaže, čo by mohlo viesť e, k podkopaniu našej konkurencieschopnosti, konkurencieschopnosti nášho priemyslu pretože inde platia menej prísne pravidlá. Ďalej je dôležité mať kontroly prísne ex ante aj ex post. Tiež je potrebné konať e, pri minimalizácii prekážok, ktoré ešte stále existujú na európskom trhe. Musíme prijať najúčinnejšie opatrenia tak, aby kontroly v najstlivejších oblastiach boli naozaj efektívne. A ešte otázka, ako dosiahnuť zastup konvergenciu štandardov v tejto oblasti. Toto je dôležitá vec, tak aby sme našu činnosť čo najviac efektívnili. Ďakujem pekne, hovorí predseda, ďakujem aj tlmočníkom za to, že zvládli eh, toto veľmi rýchle tempo a tak zaslúžuje pán predseda, nech sa páči. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, Reč je tu o sledovaní, o takejto technológii a eh, dual use, toto je tu taký eufemizmus, pretože veľmi často je jasné, o čo ide a ide iba o jednu jedinú formu využívania. Každý štvrtok keď sa dáme tu v Štrásburgu, sa tento parlament zaoberá porušovaním ľudských práv na celom svete. A vo väčšine prípadov e, konštatujeme, že sa tam využíva e, technológia nasledovania, ktorá nie zriedka pochádza z EÚ. V týchto prípadoch potrebujeme kde ide o porušovanie ľudských práv a občianských práv, potrebujeme e, pozitívny zoznam, e, pozitívny zoznam ako krajín, tak aj produktov. Pán Lange, vaše všetky sú úplne opodstatnené. Vy sa stiažujete na to, že aj občania Európskej únie sú obeťami tajných služieb tretich krajín. Ale, pán Lange, čo očakávate od Európskej únie? ktorá nielen vyváža tovary, ale aj údaje svojich vlastných občanov, e, pokiaľ ide o PNR, pokiaľ ide o bankové údaje, aj tieto dáva do rúk tretich krajín. Ďakujem pekne. A teraz pán Cebajos, máte minútu. Nech sa páči. Herr talman, fru kommissionär, jag fick svar på flera av de frågor som jag tänkte ställa i kommissionen. Pani, pardon. E, vážená pani komisárka, pán predseda, ja už mám odpovede na zo pár otázok, ktoré som chcela položiť, preto sa chcem zamerať na to, čo dnes ešte nebolo zodpovedané, čo ešte ostáva otvorené. Napríklad by som chcela za ruku toho, že takéto sledovacie zariadenia budú tiež súčasťou tohto zoznamu. Napríklad v oblasti telekomunikácií tam sú veci, ktoré v niektorých krajinách nie sú kontroverzné, ale v iných krajinách to také môže byť. Čiže potrebujeme naozaj takú úpravu, kde nejde iba o konkrétne produkty, ale kde sa zohľadní aj príjemcovská krajina, či je to demokracia, či tam dožiavajú ľudské práva či je tam riziko, že táto krajina e, bude e, dejiskom nejakého interného konfliktu mm, lebo niekedy to ide veľmi rýchlo, ako sme videli v prípade arabskej jary. A musíme sa ponaučiť z e, chyb minulosti. Mnohé krajiny EÚ, vojnové a kontrolné technológie dodávali predsa do krajín Severnej Afriky. Je dôležité, aby EÚ sa držala svojich základných hodnôt, pokiaľ je demokraciu, ľudské práva a tak ďalej aj keď to možno nevždy je v záujme hospodárstva. Vždy musia byť na prvom mieste ľudia. Ja dúfam, že návrh komisie príde čo možno najskôr a pôjde sa uberať týmto smerom. Ďakujem pekne a teraz pani Begin, nech sa páči. Máte dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani komisárka. Položky s dvojakým použitím sa dajú použiť na civilné a vojenské účely napríklad e, zariadenia na sledovanie, alebo um, nejaké monitorovacie systémy, ktoré sa dajú aj e, zneužiť. Prepašte, musím vás prerušiť, hovorí predseda. Hovorte prosím pomalšie, naozaj musíte hovoriť pomalšie, pretože je potrebné, aby všetci kolegovia mohli rozumieť vášmu prejavu a na to je potrebné aj tlmočenie, takže prosím, zohľadite to. Dobre, takže začnem od začiatku. Takže nejde o zbranie, ale ide o produkt, ktoré môžu mať aj civilné využitie a toto situáciu naozaj komplikuje lebo nepodliehajú rovnakým obmedzeniam, ale napriek tomu môžu prispieť porušovanie ľudských práv. Európa je tu ale veľmi pokritecká. EÚ je na jednej strane členom dohovoru o ľudských právach, zároveň ale systémy na kontrolu a sledovanie ľudské komponenty vyváža. Toto je často mm, použiteľné aj proti nášmu záujmu. Takže Európa hovorí e, veľmi pekným jazykom, mier na celom svete a tak ďalej, ale v roku 2013 sme predávali určité tovary e, Syrii, niektoré členské e, štáty. Toto sú veci, ktoré sú síce civilného účelu, ale môžu sa použiť aj na výrobu chemických zbraní. Takéto riziko tu je, čiže potrebujeme lepšiu kontrolu takýchto Julius tovarov, pretože vždy vystáva otázka, komu sa to dostane do rúk, ako to použije. To isté sa týka aj softveru. Made in Europe technológie sa nemôžu využívať na poškodzovanie záujmov občianskej spoločnosti, demonstrantov a tak ďalej, ako to bolo v prípade arabskej jary. Takže poprosím komisiu, aby čo najskôr prišla s pravidlami, ktoré upravia používanie takýchto tovarov musíme takto postupovať čo možno najrychlejšie. Musia tam byť aj technologické produkty, software a tak ďalej. A trvám na tom, aby sme sa seriózne zaoberali tým, ako implementujú členské štáty e, toto nariadenie. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. A teraz, pán Valesa, máte minútu. Aj pol, nech sa páči. You, Ďakujem, pán predseda. Bohužiaľ, zneužívanie takýchto položiek, hlavne softveru a technológií, môže prispieť eh, k vojenským agendám, eh, financovaniu produkcie zbraní, ako aj zneužívaniu ľudských práv. Ako viete, mnohé autoritárske vlády využívajú technológie Made in EU a toto teda je veľmi negatívna situácia. To vytvoria možnosť na vyplnenie medzier v pravidlách, ktoré upravujú obchodovanie s týmito technológiami. Obnova existujúcej legislatívy a jej implementácia je niečo, čo veľmi potrebujeme. Využite, na využitie týchto tovarov e, treba zabezpečiť kontrolu expertu, tranzitu a sprostredkovanie týchto e, tovarov na dvojaké použitie ako kľúčový nástroj na zabezpečenie mieru a, bezpeč- a pokoja. Je v našom záujme, aby sme zabezpečili takéto technológie, aby sa nevyužili mm, iným spôsobom, ako sa to pôvodne predpokladala. Takisto musíme zabezpečiť našu digitálnu infraštruktúru a strategické záujmy. Európska únia je dôležitým aktérom eh, v tejto oblasti. Sme strašom demokracie a ľudských práv a preto je veľmi dôležité eh, aj v oblasti tvorby politiky a legislatívnej činnosti E, e, zabezpečiť aj e, obchodovanie s takýmito tovarmi medzi členskými štátmi. Podľa najnovších štúdí medzinárodná snaha o kontrolu takýchto tovarov je zastaraná, treba ju aktualizovať. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Mal som dojem, že mám dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Podľa toho, čo mám, nie. Veľmi jasne ste sa vedeli. Ako ďalší hovorí Fernández. Ninguna de que la Unión Europea... Európska únia má za cieľ, za prioritný cieľ podporu demokracie, takisto aj právny štát, ako aj ľudské práva všade na svete. Treba k tomu pristupovať eh, rozumne eh, k tým a veľmi seriózne k tým členským štátom, ktoré zneužívajú ľudské práva, ktoré využívajú e, komerčné zbranie, ktoré sa môžu dokonca e, použiť e, ako zbranie hromadného ničenia. A máme niektoré údaje k dispozícii, ktoré zdôrazňujú potrebu, naliehavú potrebu, aby sme adaptovali európsku legislatívu, aby sme ukončili práve takéto situácie. Nachádzame sa pred veľmi vážnym problémom, ktorý bude, môže mať vážne dôsledky a tie sa môžu ešte zhoršovať. A myslím si, že si musíme uvedomiť, že tak technológie, ako je software vytvorené na Európskej únie, môžu byť využívané tak policiou, ako aj vojenskými režimami represívnych takýchto eh, krajín, ktoré sú využívané práve na násilie a takisto na potlačovanie ľudských práv. Preto potrebujeme moderný a flexibilný nástroj, vy ste to povedali a je to isté. A potrebujeme naozaj eh, odstraniť tieto rozdiely, ktoré existujú medzi členskými štátmi. Ale potrebujeme, eh, pani komisárka, Rečnička to už teraz v dispozícii. Nemáme žiaden časový harmonogram, pokiaľ ide o toto v oznámení v apríli z tohto roku. Už uh, uh, odvtedy uplynulo 7 mesiacov a my teraz potrebujeme jasný a konkrétny záväzok zo strany tohto parlamentu v rámci tejto legislatívnej, konkrétnej legislatívy, ktorú budeme môcť predložiť. Ďakujem pekne. Riedna Nikola... Ako ďalší Nikola Danti, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka, drahí kolegovia. Určite eh, tento eh, priemysel s dvojitým používaním sa nemôže ošetrovať tými istými nástrojmi ako v prípade ostatných produktov. Toto potrebuje špecifický režim, kde by bolo zabezpečený ochrana tak eh, členských štátov, občanov, ako aj našich vlád. Treba zareagovať na svet, ktorý sa veľmi rýchlo mení, kde sa objavujú nové hrozby, pokiaľ ide o našu vnútornú bezpečnosť, ako aj bezpečnosť našich občanov. Preto vítame vôľu komisie, aby sa pristúpilo k legislatívnej revízii súčasného kontrolného systému. Dúfame, že toto bude ešte prehlbené e, dopadovou štúdiou, ktorá nám zabezpečí rovnovážny systém, ktorý zabezpečí bezpečnosť členských štátov, občanov a takisto aj zabezpečí rovnakú mm, hospodárskú súťaž na medzinárodnej úrovni. Preto dúfam, že komisia urobí všetko preto, aby zabezpečilo súlad e, týchto právnych noriem na medzinárodnej úrovni. Ďakujem. Som Catch the Eye. A teraz prichádzame k postupu Catch the Eye. Jedna minúta pre všetkých rečníkov. Ako prvý vystupí Nikol Caputo. Nikola Caputo. Grazie, presidente Ďakujem pekne, pán predseda. Potrebujeme oveľa prísnejšie kontroly, pokiaľ ide o vývoz produktov s dvojakým využitím. Európska únia musí zabezpečiť pre svojich občanov hlavne bezpečnosť tým, že vytvorí nový a moderný systém pre uvádzanie na trh týchto produktov. Žiadne na autorizácia pre eh, export nemôže sa týkať produktov pre dvojité využívanie, ktoré pochádzajú z Európskej únie a ktoré môžu byť naozaj negatívnym spôsobom využité, ktoré bude ohrozovať ľudské práva. Preto aj produkt produkty s, na dvoj, s dvojitým využívaním by nemali byť len schvaľované zo strany členských štátov, kde by členský štát sa nemus, nemohol rozhodovať len sám za seba. Je potrebné zabezpečiť kontrolu ex ante pre takéto tovary dvoj, pre dvojaké využitie. Európska komisia musí sa snažiť zabezpečiť transparentnosť a naozaj taký legislatívny režim, ktorý by zabezpečil práve túto situáciu harmonizovaným spôsobom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Kaputo, ako ďalší Ivan jakovčič. Poštovane dame i gospodo, poštovani gospodine predsjedavajući, povjereniče. Vážne, vážne, pán predseda, dámy a páni, vážna pani komisárka, dilema, ktorej čelíme, je pomerne zložitá. Či chceme zabezpečiť viac ziskov, čo je síce legitímne, alebo či e, chceme rešpektovať e, európske e, pravidlá, ľudské práva, právny štát a všetko častokrát porušuje v tých krajinách, ktoré kupujú a používajú takéto tovary dvojakého určenia. Navyše, takéto výrobky sa častokrát môžu použiť proti nám a našim občanom, občanom Európskej únie Eh, používať sa proti našim susedom, priateľom a s prihľadnutím na túto skutočnosť samozrejme podporujem myšlienku o tom, že treba predovšetkým eh, eh, mať sredobodie pozornosti, pozornosti európskej hodnoty. Nächster no... Ako ďalšie, Notis Maries, jedna minúta. Ďakujem, Πρόεδρε, Ďakujem, Πρόεδρε, Vážený pán predseda, pokiaľ ide o kontrolu, pokiaľ ide o import e, tovaru s dvojakým využitím, to je niečo veľmi dôležité, čo treba podporiť zo strany Európskej únie a je potrebné to zabezpečiť takisto aj na svetovej úrovni s tým, že sa vytvoria také mechanizmy a také spoločné postupy, ktoré by zabezpečili e, status týchto vývozov. Otázka prístupu k novým členským štátom na tomto zozname je potrebné ošetriť eh, takými kritériami, ktoré by boli rôzneho rázu technického, ako aj ďalších, eh, kde je potrebné zakomponovať aj politický ráz. Eh, je treba pripomenúť, že Turecko zabraňuje tomu, aby Cyprus mohol mať prístup ku kontrole DNTSR, pokiaľ ide o Vasanaur nariadenia. Preto Európska únia musí podporiť kandidatúru Cypru, aby mohla napriek tlaku Turecka zabezpečiť kontrolou týchto vývozov. Ďakujem. Ist kolega João Ferreira. A teraz kolega Ferreira, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážna pani komisárka nie prvýkrát e, dnes e, e, hovoríme o kontrolných mechanizmoch pre položky dvojakého určenia. Hovoríme o položkách, ktoré sa používajú na účely komunikácie, ale existujú veľmi dôležité príklady použitia civilných technológií na vojenské účely. A nemôžeme vyriešiť problémy na základe existujúcich naredení alebo navrhovaných pozmeňujúcich E, e, noviel. E, potrebujeme niečo podstatnejšie, potrebujeme urobiť tak, aby spoločné výskumné programy, ktoré sa financujú z príslušných fondov, ktoré rátajú s dovozom výrobkov izraelského leteckého vojenského priemyslu sa musí tiež zohľadniť pretože takéto výrobky sa používajú aj na útoky proti gázy a so všetkými mm, dôsledkami takisto treba e, e, si všimnúť použitie takýchto spoločných projektov a uvedomiť si, že určité krajiny a firmy získavajú e, prístup k našimi prostriedkom. A teraz pani komisárka Malstromová. Ďakujem veľmi pekne, dámy a pani, a ďakujem za vaše vstupy do tejto veľmi zaujímavej a zložitej rozpravy. Všetci súhlasíme s tým, že máme obrovské množstvo výrobkov, ktoré sa dajú použiť pre dobré účely, ale je tu obrovské riziko, že ich možno použiť aj pre porušovanie ľudských práv. A samozrejme tomuto treba venovať e, pozornosť a kontrola pri vývoze nie je jediný spôsob. Chcela by som zdôrazniť, že sme urobili niekoľko vecí a e, momentálne veľmi pozorne počúvame, aby sme zistili, ako môžeme aktualizovať, ako môžeme preskúmať e, súčasnú legislatívu. My sme pripravili oznam, je tam niekoľko nápadov, počúvame, čo hovoria jednotlivé priemyselné odvetvia, čo nám hovoria jednotlivé členské štáty, ako aj mimovládne organizácie, ktoré boli veľmi aktívne. Súhlasím s vami, že pre niekoľkými rokmi to nebol problém, ale e, momentálne treba sa pozrieť na túto tému. Ľudia si to viac uvedomujú, treba urobiť e, pokrok aj v oblasti legislatívy a musíme aktualizovať kontroly. Ale je to veľmi zložité. Musíme sa postarať o to, aby sme všetko urobili správne, aby sme sa zamerali na to, čo treba urobiť. Ale pritom tak, aby sme neublížili európskemu vývozu, e, ktorý má dobré ciele. Využili sme skúsenosti a znalosti rôznych odborníkov, vypočuli sme si ich a snažili sme sa vo svojom návrhu dosiahnuť veľmi starostlivú rovnováhu. Veľmi sa tešíme na spoluprácu s Európskym parlamentom v tejto oblasti, v tomto úsilí a určite sa ešte vrátime do parlamentu, aby sme povedali, ako sme pokročili. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A týmto končím tento bod rokovania. A teraz prichádzame k ďalšiemu bodu, ktorý máme na programe, a to je vyhlásenie komisie, ktoré sa týka usmernenia komisie e, týkajúce sa posúdenia vplyvu. A pokiaľ si